Señoras y señores diputados, voy a declarar abierta la sesión. Me advierte... Dámy a páni, ja týmto e, prehlásujem zasadnutie za otvorené a sekretariát mi naznačil, e, že e, vás treba varovať, že tento, toto zasadnutie je vysielané a e, my, myslím, že nemusím niekoho varovať. E, vy e, skutočne ste veľmi disciplinovaní, o tom nemám pochybnosť. Teraz budeme hlasovať a budeme voliť predsedu a podpredsedov nášho výboru. V zmysle pravidla 191 parlamentných pravidiel sú teda nejakí kandidáti na spomínané posty, pán Klint? Ako doterajší koordinátor e, e, skupiny Libby chcem navrhnúť britskú kolegyňu Cheryl e, Bowles, aby sa stala predsedničkou tohto výboru a ja rád konštatujem, že pristúpila, súhlasila s touto kandidatúrou. Ďakujem. Sú nejakí ďalší kandidáti? Zdá sa, že nie. Máme teda jediného kandidáta, kandidátku, pani Sharon Bowles a hlasí sa o slovo. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja e, som sa vždy chcela vyjadriť, prv, než e, e, budem e, predsedničkou. Skutočne je mi veľkým potešením mať podporu skupiny ALDE v tejto nominácii. Ja skutočne beriem túto kandidatúru s obrovskou zodpovednosťou, nielen voči politickej skupine, ale voči celé EÚ. Tento výbor má na starosti menové menové, menové otázky a komunikujeme cez ECB. E, ja budem určite sa vyjadrovať aj k tej otázky euro. Ja som vždy bola za euro a za členstvo Spojeného kráľovstva v eurozóne. Myslím si, že tým neprezentujeme nič nové. E, bolo to známe počas ostatného funkčného obdobia a, a, a mm, e, rada to konštatujem. A dnes to je pozícia, ktorú odjak, živ, odjak, živa, eh, odjak živa hlásali eh, liberálni demokrati v Spojenom kráľovstve. Samozrejme, ja eh, zastupujem mm, skupinu ALDE a predovšetkým program ALDE v oblasti dozoru a regulačnej, regulačnej reforme. Pokiaľ ma zvolíte za predsedkyňu, ja budem konať spravo spravodlivo a zohľadňujúce všetky e, názory. Budem spolupracovať e, s predsedníctvom a so všetkými koordinátormi. Čo sa týka menových otázok a menového čo sa týka menového dialógu, ja si skutočne plne uvedomujem e, tú, ten význam, ktorý ešte viac narastol dnes, nielen pred, a to v súvislosti len s existujúmi členmi eurozóny, ale aj tých, ktorí sa uchádzajú o členstvo. Hoy es un día de magníficas noticias. Tenemos una magnífica... Ďakujem to sú vynikajúce e, správy, je to e, vynikajúca kandidátka. Myslím si, že aj jej prejav bol e, znamenitý. Nie sú ďalší kandidáti. Ja navrhujem, aby sme ju schválili za predsedničku aklamačnou formou. Takže pani Sharon Bowles, prosím vás, aby ste sa ujali svojho kresla. Ďakujem eh, vám všetkým. Takže eh, mám pred sebou prvý súbor pokynov, ktorých sa mám pridržiavať. Teraz by sme pristúpili k menovaniu podpredsedov. Takže aké sú nominanti eh, na post prvého podpredsedu? Pán Merci, Madame la Présidente. D'abord, permettez-moi d'être... Pán Gozes, ďakujem ja by som chcel byť e, prvý, ktorý vám zablahoželá k vašemu menovaniu. Skutočne veľmi sa mi páčil vás prejav ako bývalý koordinátor a nový koordinátor pre e, e, túto skupinu. My, nasýva, my, my navrhujeme pán, pána Garcia Marajo. Sedí po mojej lavici. Sú nejaké ďalšie návrhy, nejakí ďalší nominanti nie sú. Teda e, e, týmto navrhujeme, aby sme hlasovali o tejto nominácii aklamačnou formou. Takže poďte, pridajte sa k nám. Teraz trošku sa aj vy sem prejdete. Um, right, uh, now uh, do I have any uh, nominations? Máme uh, nejakých nominantov na post druhého podpredsedu. Pani Skinner pani Bous, pani e, pre, predsednička, e, e, vítajte v vašom poste. Verím, že sa zhostíte všetkých tých záväzkov, ktoré ste prezentovali a že sa podarí pokročiť v práci tohto výboru s E, je mi cťou e, navrhnúť Arlene McCarthy, ktorá e, je bývalá predsedníčka tohto výboru, veľmi skúsená politička a určite bude veľkým pri, prínosom. Ona je našou nominantkou na post druhého podpredsedu. E, nik ďalší sa nehlasí, takže aklamačnou formou budeme hlasovať za Aline McCarthy na post druhého podpredsedu. Kým sa k nám Arlín pridá, obraciam sa na vás s otázkou, akí sú nominanti na post tretieho, tretieho podpredsedu. Pán Kauzis, ďakujem. Ja e, e, e, navrhujem pána Stolojana na post tretieho podpredsedu. Ďakujem. Vidím, že nik ďalší neavizuje iných nominantov, takže aklamačnou formou hlasujeme o tejto nominácii. Nech sa páči, pristúpte. Niekto sa hlási tu vpredu? Áno. Ja e, som chcel poukázať na to, že tu ide o voľby a nie o nominácie. Teda my volíme, nie menujeme e, v zmysle Dehontovho e, pravidla. E, pokiaľ viem, funguje to tak, máme nomináciu a potom sa dopytujeme na ďalšie nominácie. Takže najprv som bola nominovaná, potom som sa stala kandidátkou a možno je problém v preklade. teda nominácia z teraz nominácia osoby na post štvrtého podpredsedu pán Skinner. Opäť eh, je mi cťou eh, ohlásiť eh, kandidatúru Edvarda Šeklunu. On je maltický delegát za sociálnych demokratov je vysostne kvalifikovaný, veď z našej delegácie to nemôže byť inak. Je bývalý člen Malteského FCA no a takisto je, e, má za sebou politickú kariéru na Malte a rozhodne ho odporúčam. Hlási sa niekto iný? Sú nejaké ďalšie nominácie? Takže, pán Sekluna, poďme hlasovať aklamačne. Mám niekoľko oznámení predsedničky e, z dátum ďalšieho zasadnutie streda 2. septembra od 10. do 12.30 a potom od 15. hodine od 15. hodiny do 18.30. Tým končím toto zasadnutie. Ďakujem. Dovidenia.